že na schválenie na úvod ďalšej schôdze, ak nebudú žiadne námietky, všetky uznesenia, ktoré boli prijaté v priebehu dnešnej schôdze, odozdáme príslušným zainteresovaným osobám, drahí kolegovia, ocitáme sa na konci